Budeme hlasovať o Iráne Širin Ebadiova. O návrhy odovzdalo 6 politických skupín. Tým sa nahradzajú ostatné texty, žiadne pozmenujúce návrhy, takže hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. S veľkou väčšinou. Teraz prejdeme k hlasovaniu o uznesení o Guineji spoločný návrh e, šiestich politických skupín, žiadne pozmenujúce návrhy. Hlasujeme o spoločnom návrhu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Blahoželám autorom. Teraz hlasujeme o e, slobode tlače v Kenii. E, šesť návrhov, spoločný návrh šiestich politických skupín a tak ďalej, hovorí predsedajúci.